privítať eh, delegáciu gruzínskeho parlamentu pod vedením eh, našej kolegyne Tamary Guladovej v rámci štvrtého eh, oficiálneho parlamentného stretnutia medzi Európskou úniou a Gruzínskom. Teší nás, že E, ste medzi nás prišli. Celkom iste prebehnú produktívne diskusie aj s našimi poslancami pri tejto príležitosti medziparlamentného stretnutia. E, ďakujem pekne. Prerušujem týmto rozpravu a o 11. hodine nasleduje vystúpenie pána predsedu vlády Kanady Justina Trudeau.